předsedkyně. Dámy a pánové, budu mluvit česky. Pět vteřin na sluchátka. Já bych chtěl upozornit na to, že přílišný pacifismus někdy může být škodlivý, kontraproduktivní a může napáchat víc škody než užitku. Vzpomeňte si na tu krásnou Jane Fondovou, která protestovala proti válce ve Větnamu jistě byla vedena dobrými pohnutkami a nakonec to vyústilo v to, že polovina Větnamu uvízla dodnes v komunistickém područí. A v podstatě k tomu namířil pan Kelam, když mluvil o tom, že jde o to, komu se ty zbraně dodávají. Mluvilo se tady o Sýrii a o Ukrajině. To, že Ukrajina potřebuje zbraně, aby se mohla E, mohla bránit, to už víme, ale my to potřebujeme spolu s jinými zeměmi, které už to dělají, e, zesílit. Rád bych vás informoval, že moje země, Česká republika, konce minulého roku poslala do iráckého Kurdistánu 500 tun munice e, z nedotknutelných zásob České armády. Do Erbilu do hlavního města iráckého Kurdistánu je odvezlo několik natovských Herkulesů. Já jsem před 14 dny napsal dopis eh, ministru obrany České republiky a požádal jsem ho, aby z těch zbývajících zásob, a my je máme ještě po okupační sovětské armádě, eh, naše eh, země poslala to tež do Kobany, aby ho poslala syrským Kurdům na území, kde eh, syrští Kurdi bojují proti ISISu. A to jsou ty zbraně, které jsou potřebné. A já bych chtěl poprosit, pane Kelame, jestli budete eh, v EPP, jestli budeme dělat nějaké eh, pozměňovací návrhy, rád bych se v tomto smyslu k vám připojil. Děkuji za pozornost.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 Uh, some firearms originating from the conflict in Syria, Libya and Mali are already available on the European black market and these countries may emerge as major sources, sources of illegal firearms trafficking to the EU. Page 41. huh? Page 41. <laughs> eh, så att det, det här står i rapporten, det är ingenting som vi har hittat på. Eh, det är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 So I, so, yeah. Mr. Stetina? Yes, yes please. Děkuji za slovo. Mohu mít ještě otázku, paní předsedkyně? Mohu mít ještě otázku? Ano. Pane velvyslanče, máte nějaké údaje nebo sledujete údaje o možnosti zneužití jaderných zbraní, taktických jaderných zbraní, jako jsou například atomové miny teroristy? Thank you. Uh, ambas- Oh. Mm. Uh, Could you please, uh, Mr. Satina clarify uh, your question? Uh, the the yeah. Okay. Whether we are talking Moje... about use or possession of tactical weapons. Ja, ptal jsem se pana velvyslance, zdali eh, má nějaké informace o tom, že by mohly být jaderné zbraně, taktické jaderné zbraně, jako například atomové miny, eh, použity teroristy.